štátu. Máme k dispozícii maximálne 60 minút podľa pravidla 135 rokovacieho poriadku. Prvý bod e, v rámci tejto rozpravy sú zákony o rúhaní v Pakistane. Prvým rečníkom bude pán Tanok zákony o rúhaní v Pakistane, ktoré súvisia s rozsudkom smrti pre kohokoľvek, kto šíri e, nevažujúce e, reči o islame. Takéto zákony sa e, sústraďujú na menšiny, najmä konkrétne na šítov, moslimov, ahmadských moslimov, hinduistov a kresťanov. Žiaľ, veľká väčšina prípadov je iba vykonštruovaná. Rozsudky vydávajú nižšie súdy a pričom Pakistán nikdy eh, nevykonal popravu v dôsledku eh, rúhania. Mnoho odsúdených a ich rodín mm, musí čeliť rôznym hrozbám buď skutočného alebo aspoň imaginárneho násilia a utlačania, pričom eh, platí, že Pakistán aspoň slovne sa snaží dodržiavať ľudské práva. Je to súčasťou jeho politické agendy. Musíme naďalej vyzývať pakistanské orgány, aby sa snažili naďalej zapracovať do pakistanskej ústavy moderné štandardy, aby plne zaručovali základné ľudské práva všetkých ľudí v Pakistane, najmä najzraniteľnejších občanov, príslušníkov menšín, žien a detí. A preto naša skupina ECR vyzýva Pakistan, aby odvolal tieto zákony, ktoré e, podnecujú zastrašovanie a strach. E, ďakujeme pekne. E, ďalej pán Korau. Ďakujem, pán predsedajúci. V auguste 47 e, zakladajúce e, zhromaždenie parlamentu Pakistanu hovorili o princípe spolupráce e, medzi občanov a zároveň definovala, že občania budú slobodne môcť realizovať svoju vieru v Pakistane ste mohli e, patriť do hociakej kasty alebo náboženstva. Čezad Maši a jeho manželka Ašia Abibi, to sú len posledné obete e, zákona o rúhaní v Pakistane. Tento zákon je najväčším nástrojom potláčania náboženských menšín v Pakistane. Každá epizóda o rúhaní prináša nespravodlivosť a dochádza aj k násiliu. EÚ musí urobiť maximum, aby pakistanská vláda zabezpečila pre svojich občanov rešpektovanie základných práv podľa medzinárodných dohor- dohovorov. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Weidenholzer. Ďakujeme. Pre Európu je Pakistán významným partnerom a preto je eh, v záujme všetkých, aby sa tu ľudské práva dodržiavali. Žiaľ, neustále sa objavujú znepokojúce správy o porušovaní ľudských práv, najmä nás znepokojuje eh, naplňanie eh, zákona o rúhaní. Ľudia sú odsudzovaní, dokonca sú odsudzovaní na trest smrti v dôsledku údajného rúhania. Tieto zákony sú odsudenia hodné nesmú byť spojené s trestom smrti, pretože človek má právo na slobodu náboženského vierovýznania a pritom sa v Pakistane toto právo neustále porušuje. A tieto tzv. zákony e, k tomuto veľmi výrazne prispievajú. Pakistán, e, no musíme najmä pripomenúť, že v tejto súvislosti čoraz viac pristupuje k e, samospravodlivosti a to sa musí zastaviť. Nepotrebujeme e, právo mobu, nejakého davu, potrebujeme presadzovať princípy právneho štátu v Pakistane. E, ďalej pani Charanzová. Pani Veržia, pardon. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predsedajúci Kultúrny relativizmus sa zažíva aj v tomto parlamente ja to ľutujem. Áno, kresťania sú obeťami prenasledovania v Pakistane, ale nie sú jediní. E, hinduisti, šíti, aj suniti trpia e, náboženskou netoleranciou. E, pakistanský zákon o rúhaní obmodzuje slobodu prejavu a aplikuje sa na všetkých zneužíva sa a musí byť zrušený a nielen zrevidovaný, tak ako to žiada uznesenie. Treba prestať s násilím a tí, ktorí ho spôsobujú, aby boli odsudení, treba zrušiť trest smrti a treba urobiť skutočné oddelenie cirkvy od štátu. Náboženské násilie je nepriateľné, hlavne keď sa vedie proti ženám. A sú to integristi, ktorí žiadajú aplikáciu šarie. Toto uznesenie nie je na dostatočnej výške týchto výzev a preto ho nepodporíme. Ďakujem. Pani Charamzová je tu, takže jej dám slovo. Vážený pán predseda, ani rok neprešiel, odkedy sme prijali tejto snemovní uznesenie k tejto téme a znova sa odohrali hrozné incidenty, ktoré sú dôsledkom islamských zákonov. Je to tragédia. Ako si môžu Pakistanci sa dostať k vláde práva, keď väznia nevinných ľudí alebo na nich uvalujú trest smrti? Ako tí, ktorí boli obvinení z rúhania, sa vrátia do nepriateľského prostredia? Ako sa môžu menšiny cítiť bezpečne, keď vidia, že spálili zaživa pár eh, ľudí, ktorí sa údajne ruhali. Toto násilie, tieto vraždy sú každodennou situáciou, opakovanou situáciou a nevidíme žiadne zlepšenie. Je to obdobie, kedy je, má prísť čas, aby Pakistan sa vysporiadal so svojou povinnosťou voči ľudským právam a ich dodržiavaniu. Štát musí ochrániť kresťana, muslina, muslima, hinduistu a hocikoho iného z inej náboženskej menšiny. A posledným na zozname rečníkov je pán Lenárs. Nech sa páči, máte slovo. Som veľmi rád, že tu vedieme rozpravu a že máme aj uznesenie od po tom, čo sme hovorili naposledy na plenárke o Azii Bibi. Kolegovia naozaj sú znepokojení zákonmi o rúhaní v Pakistane tieto zákony o rúhaní sa využívajú na umlčanie slobody prejavu, slobody náboženstva. Niekoľko obvinení viedlo k odsúdeniu na trest smrti. Minule sme, diskuto- minule sme diskutovali o kresťanke Azii Bibi, ktorá bola odsudená na trest smrti a skutočne musíme apelovať na úrady Pakistanu, aby zrušili zákony o rúhaní. Majú na to možnosti, môžu to zrušiť a tým by vyslali signál, ktorý je potrebný vyslať Európskej únii. Apelujem na všetkých, ktorí by mohli využiť nástroje a instrumentárium v ich právomoci, aby bolo možné v Pakistane navodiť nejakú zmenu. Ďakujem. Ďakujeme a teraz je e, kolo rečníkov za politické skupiny a za EPP si vypočujeme pánu Svobodu. Jedna minúta, nech sa páči. Vážený pán predseda, uznesenie na ochranu náboženskej slobody toto uznesenie, tieto uznesenia niekedy prinašajú pozitívne výsledky. V júni sme schválili uznesenie o Miriam Ibrahim, ktorá tiež bola odsudená na smrť. Týždeň po prijatí nášho uznesenia bola táto žena oslobodená. Dnes sa zastávame pakistanky Asie Bibi, ktorá tiež bola odsudená na smrť. O zastávame sa ďalších obetí pakistanského zákona proti rúhaniu. Vyzývam najvyšších predstaviteľov Európskej únie, aby požiadali prezidenta Pakistanu o udelenie milosti Azii Bibi, pretože to je najrychlejšia právna cesta k jej oslobodeniu. Ak Asia Bibi a ďalšie obete nebudú oslobodené, vyzývam predstaviteľov Európskej únie, aby zrevidovali rozvojovú pomoc a obchodné preferencie, ktorá Európska únia Pakistanu poskytuje. A to preto, že dodržiavanie základných práv je jednou z podmienok, za ktorých Európska únia rozvojovú pomoc a obchodné preferencie poskytuje. V sudanskom prípade táto hrozba zaúčinkovala. Ďakujem. Ďakujeme vám. A teraz vás poprosím. E, modrou kartou sa vás pýta pán Bašír. E, akceptujete jeho otázku? Môže ju položiť? Pol, akceptujete? Áno. Pán Bašír, nech sa páči, môžete položiť otázku. Máte 30 sekúnd. Chcem sa opýtať, Diskutujeme tu v tejto snemovni o právach kresťanov v opozícii voči práva moslimov. Nerobme z toho túto debatu kresťanstvo versus islam. Nehovorme o ľuďoch, o všetkých ľuďoch, na ktorých sú namierené zákony o rúhaní. Áno, mnohí kresťania boli prenasledovaní na svete, ale my tu obhajujeme všetkých ľudí, všetkej viery, všetkých vier, nielen kresťanskej kde samozrejme... Samozrejme, zo štatistik vyplýva, že zákony proti rúhaniu, tieto sú namierené najmä proti moslimom, aj za nich bojujeme tu, v tejto snemovni. Ehm, um, acum dau cuvântul doamnei Iaconsari pentru un minut. Teraz dávam slovo pani Jakonsári na jednu minútu. Vážený pán predseda, Pakistan je pre Európu významným partnerom, tak ako už povedal kolega Weizenholzer. A preto partnerom a priateľom musíme priamo povedať isté veci. A teraz hovoríme Pakistanu veľmi priamo, že musí zrušiť e, tieto e, zákony o rúhaniu, rúhaní, pretože e, vedú k diskriminácii a taktiež verejnému utláčaniu kresťania, ale aj mnohé iné náboženské menšiny a taktiež muslimovia sú im e, vystavení. E, pakistanským e, predstaviteľom sa nedarí plniť požiadavky OSN, Európskeho parlamentu a iných medzinárodných aktérov, ktorí už viackrát upozorňovali na tieto skutočnosti a žiadali nápravu. Pakistan musí E, zakročiť v týchto zásadných veciach, z akých dôvodov e, naďalej sú platnosti tieto e, nesprávne zákony a taktiež musíme požiadať o to, aby Európska únia priamo hovorila o týchto problémoch, čo sa týka zákonov o rúhaní v Pakistane, priamo s pakistanskými úradmi a predstaviteľmi. Ďakujeme pekne. Nevidím tu v sále pani Fotiga a preto nasleduje pán Marino Pinto na minútu. No pán Marino. Pán Marino nie je v snemovni. Teda v našom zozname rečníkov nasleduje pán Kouzo Permuj. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci my obhajujeme laicizmu za oddelenie cirkvi od štátu. Takýmto spôsobom ochránime všetky náboženstva, opakujem všetky náboženstva a preto musíme byť proti takýmto zákonom o rúhaní, pretože porušujú medzinárodné dohovory o ľudských právach a preto žiadame a vyzývame pakistanskú vládu, aby zrušila tento zákon a aby e, splnila medzinárodné zákony. Podpísali Medzinárodný pakt občianských a ľudských práv, aj zákon proti mučeniu a proti trestu smrti, ale nezabúdajme, že nárast náboženského extrémizmu súvisí so zasahovaním západu používaním extremistických skupín na e, destabilizáciu Baluchistanu. Náš milovaný nositeľ e, Nobelovej ceny napríklad využívaním drónov, teda nepilotných lietadiel a tak ďalej. Ďakujeme a teraz dávam slovo pani Jean Lambert na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Hovorím tu ako predsednička parlamentnej delegácie do krajiny Južnej Azie, vrátane Pakistanu. A opäť raz by som chcela ubezpečiť poslankyne a poslancov, že tieto záležitosti sú na stole, keď tam cestujeme, keď hovoríme s najvyššími úradmi. Mnohí Pakistanci vidia, že je tu potreba zmeny. Nie len pre menšiny. Zmena pre všetkých Pakistancov, akákoľvek je ich viera, ľudí, ľudia by nemali byť vystavení takýmto obvineniam, nemali by sa dostávať do situácií, kedy sa sú obvinení a nemôžu si ani vypočuť obvinenia, nemôžu predniesť obhajobu. Treba si však uvedomiť, že zmena znamená, že mnohí ľudia sú ohrození, ich životy sú ohrozené a mnohí z nás keby sme boli v týchto situáciách, tiež by sa vystavili ohrozeniu, životnému ohrozeniu. Preto si treba uvedomiť, že Pakistan, hoci musí navodiť zmeny v teréne, musí táto zmena byť realistická. Práve preto musíme podporiť všeobecné vzdelávanie Pakistancov, ktoré nepodkopáva islám, ale podkopáva moc tých, ktorí zneužívajú islám na svoje vlastné ciele. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz dve modré karty Máte dve otázky, jeden od pána Karima, druhý od pána Tajnoka. Akceptujete ich otázky? Pani Lambert, dve modré karty? Môžu vám položiť otázky, pán Karim a pán Tenok? Áno, nech sa páči, pán Te, e, Karim, máte slovo? Vážený pán predseda, musím sa spýtať, pani Lambert, samozrejme ste predsedníčkou tejto delegácie a naozaj tu boli apely, aby sme zrevidovali preferencie a pomoc Pakistanu, nemali by sme náhodou zrevidovať túto pomoc, ktorú poskytujeme počas príslušných mechanizmov a nemali by sme si premyslieť, aké by boli najefektívnejšie aktivity, ktoré by sme mali vykonať a dosiahnuť účinok. Samozrejme by to bolo indikatívne, ak by pakistanské orgány zmenili názor na tieto veci, ale keďže zatkli vyše 40 ľudí nedávno, Myslíte si, že toto je pozitívny vývoj? A súhlasili by ste so mnou, keď sa pýtam, či Pakistan potrebuje našu pomoc, aby sa vysporiadal s týmito vecami, než by sme ho zasypávali uznesením po, jedným uznesením za, druhých, za druhým? Pa, uh, pani Lambert teraz odpovie a potom vy, pán Tenok. Nie, nie, nie. Teraz sa pán Tenok Poprosím vás, pán Tenok, hovorí predseda, počkajte. Pani Lambert najprv odpovie na prvú otázku a potom položíte vašu. Ďakujem vám, pán Tenok. Pani Lambert. Ďakujem za vašu otázku. Verím v to, že by sme mali naozaj postupovať podľa pravidel Európskej únie, podľa pravidel obchodnej politiky a politiky pomoci. Individuálne si to myslím a žiadam o konzistentný prístup aj vo svojej roli. Tu v parlamente tento mechanizmus, ktorý ste spomínali, je skutočne veľmi dôležitý a myslím si, že musíme vyslať signál. Vláda musí vedieť, že ľudia nesmú manipulovať v Pakistane týmito zákonmi o rúhaní, ako sa im hodí a musíme spolupracovať s pakistanskými orgánmi, aby sme im pomohli navodiť zmenu. To neznamená, že odstupujeme od toho, že presadzujeme ľudské práva. Pán Tenok, nech sa páči teraz. Vážený pán predseda, pani Lambert, ja by som tiež podporil kolegu, ktorý sa pýtal predo mnou, Sačkarim, o porovnávacej tabulke a mechanizme, ktorý sa tu spomínal, ale vy ste odborníčkou. Aj pán Bašir sa tu vyjadroval k tejto veci. Ide tu o ochranu kresťanov versus ochranu muslimov. Ja čítam štatistiky a naozaj to je neprimerane zvláštne, že aj muslimovia, muslimovia najmä šíti a hinduisti sú cieľom týchto útokov. Súhlasili by ste s tým, sú to výpovedou, že nielen kresťania sú terčami útokov, zákonov proti ruhaniu? Pani Lamberts, ja by som sa nenazývala odborníčkou v tejto veci, ale myslím si, že keď sa zameriame podrobne na túto vec, uvidíme, že rôzne komunity moslimov sú skutočne napadané a aj ďalšie menšiny. Niektoré e, tieto incidenty boli politicky manipulované, niektoré skôr e, vznikajú ako lokálne problémy, ale aj tak musíme hovoriť o tejto veci ako takej. Musíme však veľmi obozretne postupovať, aby sme to neprezentovali ako antiislamskú agendu. Toto by iba nahralo tým, ktorí nechcú reformy. Ďakujeme vám, pani Lambert. A teraz dostáva slovo pán Kastaldo na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Podmienenosť to je taký dôležitý koncept, ktorý sa ale zneužíva. Pakistan, náš dôležitý obchodný partner, predstavuje veľmi dobrý príklad, keď koherentnosť je veľmi e, podmienená obchodom v zahraničnej politike. V roku 2014 dostali preferenčný E, systém, preferenčný prístup k jednotnému trhu, ktorý sa dáva rozvojovým krajinám, ktoré e, sa zavezujú, že splňa 27 dohovorov ľudských práv, pracovných práv a tak ďalej. Kladiem si otázku, ako medzinárodný dohovor o politických a občianských práv môžeme e, zharmonizovať s týmto zákonom o rúhaní, kde sa uvažuje o treste smrti a nie je možné napríklad realizovať svoju vlastnú vieru, že ústupky sa robia v tejto oblasti. Sú veľmi početné príklady takéhoto porušovania práv. Takto nie sme veľmi dôveryhodní a nepomáha to ani našim pakistanským priateľom. A e, nevenovať sa tomuto problému, to je skutočné rúhanie. Um, a ve- Ďakujeme. A teraz je tu ďalšia modrá karta od pána Bašíra. Prijímate? Môže vám položiť otázku? Predtým, než odpoviete, dám slovo pánu Bašírovi, ktorý bude ktorý sa bude ďalej vyjadrovať. A keďže on, on už dostal možnosť vyjadriť sa modrou kartou, toto je jeho posledná, ktorú od neho príjmem. Nech sa páči, pán Bašer, teraz môžete hovoriť. kolega Kastelo prijíma, že mnohé zločiny pripúšťa, že mnohé zločiny, ktoré sa vykonali v treťom svete a v Pakistane, mnohé sú práve preto, že tam panuje taká chudoba? Je pravda, že penalizujeme celý národ a ešte viacej ho zbedačujeme, ochudobňujeme? Namiesto toho, aby sme pokúšali sa zistiť, čo je za týmito e, nenávistnými prejavmi, či náhodou nejde o zaberanie pôdy, spory medzi susedmi. Myslím si, že ne, nemali by sme polarizovať situáciu v tejto krajine ešte viac. Grazie, kolega. Ďakujeme. Ďakujem, pán kolega. Ja som z tých, ktorí e, poukazujú na tejto, ale je to aj iný prejav a súvisí to s e, slobodou prejavu a vierovýznania a ja si myslím, že EÚ môže zohrať významnú a zároveň môže mať zdravú, zdravé vzťahy s Pakistanom a musíme pripomenúť našim priateľom v Pakistane, že aj oni aj my sa musíme viacej starať o to, aby sme umožnili rozvoj v týchto krajinách a oni musia sa snažiť dať väčšiu možnosť slobody prejavu. A my by sme v tomto mali byť koherentní. E, Ďakujeme a teraz požiadam poslan- ďalšieho poslanca na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Otázka Pakistanu je jasná. Európa Pakistanu pomáha a Pakistán ničí naše malé a stredné podniky na európskej a italianskej úrovni. E, boli tam e, spálení zažíva dvaja kresťania. A my tu hovoríme, vy ste na jednej strane proti Rusku a proti Putinovi, ale zobudte sa konečne. Návrh riešenie pre zlepšenie Európy, aby bol lepší Pakistán. Vezmite e, Katajnena, chodte s nimi a Junkera, chodte s nimi do Pakistanu. Ten, ktorý, Juncker, ktorý hovorí, že e, budú financie pre Európu a môže hovoriť, že Európa sa môže zobudiť. No, nič tu nefunguje, naozaj nič tu nefunguje a vy sa neviete zobudiť a ani s takýmto spôsobom sa nezobudí ani Pakistan. Da. Nož, myslím, si, že by som to nerad komentoval. A teraz dostane slovo pán Lars Adaktuson na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem. Pakistan je jednou z No, najhorších krajín pre práva kresťanov a zákon o rúhaní je toho dôkazom, ktorý prenasleduje náboženské menšiny. Obvinenie z rúhania stačí na to, aby ste mohli byť odsudení na smrť. A tak sa stalo napríklad 7. novembra obvinenie proti Šama Abibi a Šarmašich spôsobili to, že boli e, verejne e, boli zaživa spálení a potom ešte e, dokonca pochovaní. Ja si myslím, že my všetci musíme vyvíjať tlak nad tým, aby sa práva v Pakistane rešpektovali, ale mnohí pochybujeme, že k tomu dojde a teda je potrebné upozorniť pakistanských predstaviteľov, ktorí musia rešpektovať e, slobodu prijavu a aby zabezpečili, že sa novembrové dolosť nebudú opakovať. Pani Gomeš. Ďakujem. Som súčasťou pakistanskej delegácie a keď sme boli v Pakistane, tak táto vláda sa angažovala, že E, uvrhne moratórium na trest smrti. To bola jedna zo základných podmienok, aby sme im mohli dať preferenčný e, systém, ale vidíme, zákon je tam e, stále zákon o rúhaní ktorý stále rozvíja netolerantnosť medzi náboženskými menšinami. Tento zákon bráni e, slobode prejavu a bráni kresťanom, e, sunitom aj šítom a všeobecne všetkým náboženským menšinám realizovať svoje práva. A dostáva to Pakistán nižšie na civilizačnej úrovni. Potláča to občianskú spoločnosť, ktorá chce žiť v slobodnom a demokratickom Pakistane. Pakistanským predstaviteľom treba jasne povedať, že e, musia e, podporovať všetkých tých, ktorí bojujú za ľudské práva. Súhlasíte s modrou kartou? Domnul Khan, aveți 30 de secunde la dispoziție. Ďakujem, pán predseda. Otázka, ktorú chcem položiť, je, súhlasili by ste so mnou, že niektorí v tejto snemovni žiadali po pozastavenie dohody o výhodách pre Pakistan, ale zároveň sme sa dohodli, že potrebuje Pakistan zmenu, ak chceme navodiť zmenu a pomôcť obetiam. Asi musíme spolupracovať s Pakistanom. Podľa mňa, odpovedá pani Gomeš, musí Pakistan zrušiť zákony o rúhaní, pretože tieto zákony protirečia základným ľudským právam. A toto bola podmienka pre pomoc pre Pakistan e, VSP+. Myslím si, že toto by malo byť posolstvo pre Pakistan, keď by sme stiahli VSP plus pomoc. Myslím si, že by to bolo pozitívne, ale zároveň musíme umožniť Pakistanu, aby urobil nevyhnutné kroky a aby mu bolo umožnené

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, žiadne náboženstvo nemôže eh, odôvodňovať eh, násilie a teror a to, že kresťanský eh, pár bol jednoducho odsúdený na smrť a bol spálený zaživa. Žiadny zákon nemôže odôvodniť a ospravedlniť to, čo sa stalo a že niekto je odsudený len preto, že kritizoval tento zákon, dokonca aj minister pre náboženstva. Žiadny zákon nemôže ospravedlňovať to, že e, viacej ako tisíc osôb je vo vezení a vysí nad ním trest smrti. Pošli. Pozrieme sa napríklad na prípad Ázia Bibi. Nemôže nič ospravedlniť, že advokát Ašid Rema pri realizovaní svojej práce e, bol tiež odsúdený kvôli tomuto zákonu. Treba skončiť s týmto barbárstvom a treba dosiahnuť, aby Pakistan sa stal civilizovanou krajinou. Pán Bašir? Vážený pán predseda, Zásadne odsudzujem brutálne zabitie Šami a Šezada, pakistanských kresťanov, ktoré, na ktoré sa vrhol Dav, na ktorých sa vrhol dav, v mene toho, že sa rúhali. Tento barbarský akt je nepriateľný pre Európsky parlament, medzinárodnú komunitu a pre pakistanský národ. Viem, že pakistanský národ je tým šokovaný a rozhorčený. Je dôležité pochopiť, že zákony o rúhaní v Pakistane existovali od koloniálnych čias a že väčšina prípadov, ktoré sa boli, kde boli ľudia obvinení, boli moslimovia. Ja by som sa porozprával naliehal by som na pakistanské orgány, aby urobili adekvátne kroky, aby sa takto zneužívať zákony nemohli. Je dôležité pamätať i na to, že nikto zatiaľ nebol potrestaní podľa týchto zákonov. Prípady, ktoré, za ktoré boli ľudia obvinení, zvyčajne na konci celého procedurálneho konania nie sú, sú vyhlásené za nepripustné. Žiadny policajt, ktorý, ktorý pracuje v miestnom okrsku, nesmie vyšetrovať takéto obvinenia. A teraz pán Emery Šoprat na jednu minútu, e, vážený pán predseda, poslankyne, poslanci. V novembri 2010 bola Asia Bibi odsudená na smrť orgánmi Pakistanu, pretože urazila proroka Mohameda. Odvtedy všetky pokusy o obdvolania boli zamietnuté a ona čaká na trest smrti vo svojej cele v dôsledku toho, že najvyšší súd zmaril šancu, aby si zachránila život a zamietol odvolanie. Podmienky kresťanov vo svete sú hrozné. Medzi 150 tisíc a 2 miliónmi kresťanov ročne sú vystavení persekúciám. To sú milióny ľudí, ktorí každý e, deň riskujú svoj život len preto, že veria v Krista. Ale chcem zdôrazniť, že ideológia a arogantné zneužívanie ideológie je niečím proti tomuto naše uznesenie bojuje, e, ale nedostatočne. Preto, preto sa nevyjadrím, nebudem hlasovať, zdržím sa hlasovania, pretože si myslím, že Európska únia nedokáže e, apelovať náležitým spôsobom. Takisto v Európe sú oligarchie a takisto sa zneužívajú ľudské práva. Nemáme čo rozkazovať svetu, keď je to u nás takéto. Islamský fundamentalizmus existuje aj v našej vlastnej spoločnosti. Neposkytujme lekcie svetu, radšej sa obráťme na svoju vlastnú spoločnosť, robme niečo tam. Asia Bibi má obhajcov ľudských práv aj medzi nami, ale my by sme mali obhajovať kresťanskú civilizáciu, a potom budú aj ochr- ochranení ostatní na celom svete. Ďakujem za slovo. Čo sa týka spontánej rozpravy, máme tu 10 žiadostí o slovo. Väčšina z nich sú zo politickej skupiny EPP. E, ja som sa však rozhodol, že všetci kolegovia, ktorí požiadali o slovo, dostanú slovo, ale musí každý hovoriť maximálne jednu minútu, iba potom sa môžu vyjadriť. Úplne všetci začína pán Šogor, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Menšiny v tejto krajine, aj kresťania, boli ohrozovaní zákonmi o rúhaní v Pakistane. Aj e, duševne chorí ľudia boli obeťami týchto zákonov, čo len preukazuje, že Pakistan ako štát nevie ochrániť zraniteľné skupiny vo svojej vlastnej spoločnosti. Zákony o rúhaní sú porušením medzinárodnej dohody o občianských a politických právach, dohovoru, ktorý Pakistan podpísal preto, aby dostal pomoc z Európskej únie VSP+. Myslím si, že aj mnohé svetské strany v Pakistane e, apelujú na to, aby sa tieto zákony e, zrušili a takisto Európska služba vonkajšej činnosti by mala venovať pozornosť tomuto, keď sa stretáva s pakistanskými predstaviteľmi. Ďakujeme. Slovo má Nikola Kaputo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pakistan je jedinou moslimskou krajinou, ktorá má takéto zákony o rúhaní. Od roku 1990, kedy boli tieto zákony vlastne prijaté, bolo 70 poprav. Je to právo šaria, ktoré takto sa prejavuje v praxi. V tejto snemovni protestujeme proti rozhodnutiu e, Najvyššieho súdu v Lahore, ktorý odsudil Asiu Bibi na smrť, pretože zrušili jej odvolanie. Myslím si, že rozhorčenie, ktoré sa zdvihlo po tom, čo e, spálili dvoch e, ľudí, manželský pár, ktoré, ktorí sú rodičami, rodičmi štyroch detí, za to, že sa údajne rúhali, to je naozaj vlna rozhorčenia a Pakistan predsa nekoná, predsa len sa rozhodol, že zatiaľ neodvolá tieto zákony o rúhaní vláda v Islamabáne e, by sa mala rozhodnúť zrušiť aj trest smrti, nie len zákony šária. My musíme pomôcť náboženským komunitám, musíme zasiahnuť a urobiť všetko preto, aby Pakistan rešpektoval svoje záväzky pri ochrane náboženských slobôd a slobode prejavu. Slovo má pán Van Dalen, nech sa páči, na jednu minútu. Vážený pán predseda, e, Európsky parlament e, veľmi správne dnes hovorí hlasom proti týmto zákonom o rúhaní Asia Bibi. E, teraz sedí v cele a čaká na smrť. Musí byť prepustená, musí e, sa to uskutočniť prezidentským dekrétom a to čo na najrýchlejšie cez najvyšší súd v Lahore veľmi správne. Tomu venujeme pozornosť, pretože mnoho takýchto žien podobných ako Asia Bibi kvôli týmto zákonom o rúhaní čakajú na pomoc a brhá to veľmi zlý tieň a na celý Pakistán. Je to v rozpore s dohovorom ľudských práv, ktorý Pakistán podpísal a taktiež eh, to nie je v súlade s pravidlami o všeobecných preferenciách eh, ktoré sme Pakistanu udelili, je potrebné potrebne preskúmať, či záväzky GSP boli dodržané eh, pretože nemali by sme poskytovať žiadne obchodné preferencie, ak nie sú zabezpečené základné práva Všetky náboženstiev. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pani Daty. Merci, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predsedajúci. Už sa tu veľa povedalo a ja sa pridávam k predrečníkom. Týmto uznesením chceme vyslať posolstvo podpory Ázii Bibi, aby pakistanské orgány zachránili túto ženu a zrušili zákon o rúhaní. Odsudzujeme prenasledovanie ľudí, ktorí nerobia nič iné, len veria v Boha. Náš parlament a EÚ máme jasnú zodpovednosť obhajovať slobodu vierovýznania nezávisle od viery a obraciam sa na pána Šofrada, súhlasím s ním. Našou zodpovednosťou je obhajovať aj našich kresťanov. Naša hlboká identita vychádza z týchto koreňov kresťanstva. Ak neobhajujeme viacej ako 150 miliónov perzekvovaných kresťanov na svete, kto to urobí miesto nás? Jo. Eh, Ďakujem pekne. Teraz pán Marek Jurek. E, wielu naszych kolegów mówiło już o sprawie Asi Bibi. Ďakujem pekne, kolegovia. E, spomínal sa tu prípad e, Asia Bibi, kolegovia Fandanen, Škripek a ďalší spomenuli tento prípad. Ja chcem navrhnúť praktickejší prístup. Asia Bibi už nemôže ďalej znášať ten psychický tlak, že čaká na smrť Polsko navrhuje, že je ochotné ju prijať na liečbu, to sa navrhuje aj parížsky e, primátor. Takéto návrhy e, musí podporiť aj európska diplomacia. E, sú tu konkrétne výzvy na pani Mogherini, tak aby sa prijala iniciatíva na miestnej úrovni v členských štátoch a aby si takéto kroky získali podporu. Mm, táto žena musí byť prepustená z väzenia a taktiež musíme e, naďalej hovoriť našim muslimským priateľom a partnerom, že v Európe nikto nepredhoduje moslimov kvôli ich e, náboženstvu a to isté musíme žiadať aj e, v jej prípade. Ďakujem pekne pani Mariana Petír. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som Mm, ja žiadam, aby bol zrušený trest uvrhnutý na Ážiu Bibi, matku piatých detí, a to falošným obviňovaním z Treba objaviť tiež prahov e, kresťanského páru, ktorých zabila skupina moslimov za to, že ich obvinili z toho, že, e, že spálili Korán a ich potom spálili zaživa. Treba ukončiť a zrušiť tento zákon o rúhaní, pretože porušuje základné ľudské práva, ako aj právo na viera a vyznanie. Treba podporiť stabilitu v juhovýchodnej Ázii, preto pakistánske orgány musia byť príkladom aby e, naozaj e, e, ľudské práva rešpektovali a nie ich porušovali. Karim Sayad. Pán predseda, ďakujem. E, stojím tu a cítim sa veľmi hrdý na to, že tu diskutujeme takýmto spôsobom v Európskom parlamente. Opäť raz jeho svetosť e, Svetý Otec pred nás predstúpil predvčerom a jasne povedal, že ak Európa sa nebude jasne držať svojich hodnôt, e, tak padne. A toto sa tu dnes prejavuje Mnohí z našich kolegov si možno neuvedomujú túto skutočnosť, ale Európsky parlament a Európska únia už boli kľúčové v zabezpečovaní prepustenia európskeho občana, pričom čakal na rozsudok smrti v Pakistane. Toto sa nám podarilo pred niekoľkými rokmi. Nie je dôvod, prečo by náš dialog nám nemohol umožniť dosiahnuť takýto konštruktívny eh, dialog opäť eh, Komisii môžem zopakovať len to, čo to už zaznelo. Isté, že máme e, celý rád možných nástrojov v obchodných vzťahoch s Pakistanom. Po veľmi pozornom zvážení sme pri schválili Pakistanu systém GSP. Máme tu taktiež e, tabulku, na základe ktorej sa musia kontrolovať dodržiavané princípy. E, uplatňujme to v praxi. Snažme sa spoločne všetci spolupracovať s Pakistanom, aby sa zastavili tieto praktiky, aby sme zachránili tento jeden život. Ďakujeme pekne, pani Šujca nema te religije koja moe opravdati ovakve postupke. Ďakujem. Žiadne náboženstvo nemôže ospraňovať takýto postoj a násilie. Musíme využiť násilie, eh, pardon, nástroje, ktoré máme k dispozícii 150 miliónov kresťanov vo svete je prenasledovaných kvôli svojmu vierovýznaniu a zákon o rúhaní v Pakistane je e, represívny a nemôžeme ho tolerovať a my nemôžeme ostať ani so založenými rukami. Hovorili sme o tom kresťanskom páre, ktorý bol zavraždený a sme svetkami prípadu e, Asia Bibi, ktorá čaká na realizáciu trestu smrti len preto, že realizovala svoje základné práva. My dnes vysielame jasné posol, posolstvo, ale nie som si istá, či toto posolstvo prinesie aj nejaké výsledky. Pán Stylianides povedal, že rozvojová pomoc prichádza do Pakistanu aj z EÚ a preto by sme si mali e, nejakým spôsobom zadefinovať formát tejto pomoci. A tu by mal aj konštruktívny návrh. Merci, euh, monsieur. Pani Legrib, ďakujem pán predsedajúci v mene univerzálnych zakladajúcich hodnôt rešpektu základných práv, slobod, sloboda e, vierovýznania, prejavu názoru, náboženskej tolerancie sa e, v týchto e, v tomto zmysle sa obraciame na pakistanských predstaviteľov a oni musia zabezpečiť práva náboženských menšín v ich krajine, práva všetkých menšín. My, EÚ, musíme od našich pakistanských partnerov žiadať, aby splňali svoje záväzky. Vieme veľmi dobre, že sú to teraz kresťania, o ktorých veľmi často hovoríme a ktorí sú veľmi často najviac prenasledovaní Prípad Ažia Bibi, táto mladá žena, ktorú musíme dostať e, z väzenia, kde čaká na trest smrti a musíme urobiť všetko preto na, verejnej, e, na medzinárodnej scéne, aby bola oslobodená. Teraz dostane slovo pán komisár Stylianides, nech sa páči. Vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, kolegyne, kolegovia, v mene pani Federiky Mogherini, predstaviteľky Európskej komisie, vítame uznesenie o boji proti zákonom o rúhaní v Pakistane. V usmerneniach Európskej únie k slobode náboženského vyznania alebo viery a takisto v usmerneniach, ktoré sa týkajú slobody vyjadrenia, nemajú miesto zákony proti rúhaniu. Práve naopak môžu brániť výkonu týchto ľudských práv. Ako všeobecný princíp Európska únia odporúča dekriminalizáciu priestupkov proti rúhaniu. V Pakistane zákony proti rúhaniu sa často zneužívajú na to, aby sa nimi vyriešili osobné konflikty alebo sektárske napätia. Aplikácia zákonov proti rúhaniu je záležitosť, ktorá vzbudzuje obavy v Európskej únii. Nie až tak preto, že by porušovali sa ľudské práva, ale tu ide dokonca o trest smrti. Hovoríme v našich pravidelných rozhovoroch s Pakistanom v rokovaniach o povinnosti Pakistanu dodržiavať ľudské práva, byť v súlade s Medzinárodným dohovorom o občianských a politických právach, ktoré sa týkajú náboženských slobôd a náboženskej viery. Počas oficiálnej návštevy do Pakistanu v oktobri 2014 špeciálny veľvyslanec Európskej únie pre ľudské práva pán Stavros Labrinidis špecificky vzniesol túto otázku zneužívania zákonov o rúhaní sa a hovoril o tejto otázke s niekoľkými ministrami pakistanskej vlády. Vyjadril hlboké znepokojenie v súvislosti s rozhodnutím Najvyššieho súdu potvrdiť odsúdenie pani Azie Bibi. Napriek tomu legislatíva, ktorá sa týka rúhania, je citlivou otázkou v pakistanskej spoločnosti. Posolstvo Európskej únie je, že lídry či politicky, či náboženský, musia nájsť v sebe odvahu a hovoriť o tomto. Ohrozovania, násilie voči sudcom, voči obhajcom ľudských práv, voči právnikom, obhajcom, je, to je úplne bežná vec v Pakistane. Niektorí dokonca boli zabití, zavraždení, takže treba vyjasniť, že akákoľvek forma beztrestnosti za takéto zločiny by podkopala systém spravodlivosti a právny štát, Európska únia bude využívať každú príležitosť, aby hovorila o tejto téme s pakistanskými naprotivkami pri rokovaniach. V tomto zmysle výhody pre Pakistan VSP Plus sú milníkom v našich vzťahoch s Pakistanom. VSP Plus ponúka jasný rámec pre podporu a posudzovanie napredovania a pre implementovanie medzinárodných dohovorov aj tých o ľudských právach, právach e, v oblasti životného prostredia, náboženských právach a ďalších. Európska únia, najmä naša delegácia v Islamabade, bude pokračovať a bude sledovať prípad Azie Bibi a bude obhajovať a apelovať na to, aby verdikt bol odvolaný a aby pani Aziu by, by prepustili. Európska únia využije každú príležitosť, aby hovorila o tomto prípade v širšom kontexte trestu smrti a rúhaní s našimi pakistanskými náprotivkami. Poznamenal som si, váš silný záujem. Vítam váš silný záujem o túto vec. Poznamenal som si, o čom sa tu hovorilo a dovolte mi ubezpečiť vás, že Európska únia zostáva plne oddaná veci ľudských práv, obhajobe tých, ktorí sami obhajujú ľudské práva a podporujú dôstojnosť ľudských práv. Predseda Pakistanského senátu príde na navšt- návštevu do Európy na začiatku budúceho roka. Možno to bude vynikajúca príležitosť prediskutovať si tieto naše obavy práve s ním. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you. Ďakujeme vám, pán komisár. A teraz som dostal 6 eh, uznesení a týmto je rozprava uzavretá. Hlasovanie o týchto uzneseniach bude po tom, čo o 12. skončí táto časť našho zasadnutia. Prechádzame na ďalší bod programu Srbsko, prípad Šešelia, obvineného z vojnových zločinov. A teraz dostane slovo pán Korala Ignacio na jednu minútu.